kolegovia za túto rozpravu. A ideme ďalej, rýchlo k ďalšiemu bodu programu. Mm, už dosť meškáme, takže ďakujem kolegom, ktorí na to čakali na tento bod veľmi trpezlivo. Takže je to bod 6, 5. správa stáleho výboru o operačnej spolupráci v oblasti vnútornej bezpečnosti, teda výbor KOZY. Rada predložila správu v súlade s článkom 71 zmluvy a článkom 6 e, rozhodnutia Rady o vytvorení kozy z minulého decembra. Správa chce informovať parlament o fungovaní kozy v období január 2017, júna 2017. Je tam aj taký prehľad plánovaných e, vecí v rokoch 2008-2021. Prezentáciu urobí pani Sitarská z Púhorského predsedníctva. Máme ju tu už. Dobre. Vítajte. Takže pani Sitarská, ktorá vstupuje Bulharské predsedníctvo, a tak tiež tu zastupuje predsedu Kozy, Takže pani Sitarská, meškáme, mrzí ma to, tak vás chcem poprosiť, aby ste boli stručná. Čo 5, 10 minút, keby ste mohli odprezentovať a potom bude priestor na otázky. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, kolegovia. Pokúsim sa budem hovoriť čo najstručnejšie, keďže máme veľký záber, čo sa týka aktivít výboru kozy. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je pre mňa cťou dostať príležitosť vás informovať ako predsednička z podpornej skupiny pre KOSI ohľadom operačnej, e, ko, operatívnej kooperácie v oblasti vnútornej bezpečnosti. Budem hovoriť o dvoch hlavných aspektoch. A to sú výsledky našej správy a taktiež pre, prehľad našich priorít. Myslím si, že správu ste videli a ste zoznámení s hlavnými nálezmi informáciami v rámci tejto správy, takže len všeobecne budem prezentovať obsah správy ako takej ako vidíte zo správy, tak je tu veľký, veľké množstvo e, úradníkov, ktorí sa venovali týmto témam, ako napríklad boj proti terorizmu, výmene informácií, interoperabilita európskych politík, ďalej boj proti vážnej a cezhraničnej kriminalite. Čo sa týka e, teda cyklu do roku 2017, tam sme to dorábali a zatiaľ sme pripravili nový cyklus 2017-2021 a zlepšovali sme prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. Implementácia obnovenej stratégie EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti bola teda prehodnotená úzko sme spolupracovali s komisiou, mali sme taktiež zo strany členských štátov, vadzili sme do praxe príslušné implementačné dokumenty. Ďalej výbor si začal diskutovať o poločasom vyhodnotení celého procesu, čo týka terorizmu. Tak sme zaviedli alebo naďalej sme ponechali v priebehu nášho postupu určité priority súvisiace boj proti terorizmu. Napríklad tu máme závery rady z 20. novembra 2015, čo týka boja proti terorizmu a taktiež e, záver radu zo 17. a 18. decembra 2015. Teroristické útoky poukázali na určité nedostatky v rámci štruktúry našej vnútornej bezpečnosti. Naďalej práve prioritu toto riešiť. Ako som povedala, taktiež treba riadne správať informácie, zlepšiť interoperabilitu medzi informačnými systémami, čo sa týka bezpečnosti a pohraničnej kontroly. Ďalej, čo sa týka správy týchto informačných systémov. Toto považujeme za našu prioritu. Riešili sme to na našich schôdzi 10. 11. júna 2016. Tam sme potom schválili cestovnú mapu, aby sme zlepšili systém výmeny informácií a spravovanie informácií, vrátanie riešení, ktoré povedú k interoperabilitu v oblasti spravodlivosti a domácich záležitostí. Taktiež eh, na Rade pre tieto záležitosti ministri zopakovali, že je dôležité zaručiť plnú interoperabilitu európskych informačných systémov ktoré spadajú e, pod e, súčasné legislatívne návrhy, ktoré boli predložené. Taktiež si monitoroval implementáciu tej spomenutej cestovnej mapy a taktiež sme zadali riešenie na experty úrovni viacerých e, otázok, napríklad, čo sa týka práce skupiny boja proti, pre boj proti terorizmu, diskutovali sme o tom, že je treba vytvoriť multidisciplinárny a rozvinutý postup ktorý by viedol vypracovanie dokumentu, ktorý by pokryl hlavné kroky v rámci boja proti terorizmu. Taktiež ehm, je treba teda implementovať príslušné opatrenia. V tomto kontexte ako si taktiež diskutovalo posilnení spolupráce v rámci boja proti terorizmu. Prosím, mohli by ste trošku spomaliť, žiada pán predseda. Dobre, takže pomalšie. Prepašte, že hovorím príliš rýchlo. Čo sa týka posilnenia spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, KOSI predložil určité opatrenia, tak aby sme zaručili e, celkový kontext, ktorý obstojí aj v budúcnosti a aby toto, a príslušné opatrenia potom boli delegované ďalej e, prípravným telesám. Taktiež je treba vytvoriť e, riadne e, hodnotenie príslušných hrozieb, ktoré obstajú v budúcnosti a na tomto bude spolupracovať predsedníctvo so skupinou pre boj proti terorizmu, e, koordinátor pre boj proti terorizmu, ESVČ, komisia a potom toho výboru KOSI bude všetko predložené pre súhlas. Čo týka politického cyklu, tak máme obdobie 2016, do roku 2016 a prvého e, semestra do roku 2017. Tak toto nadvezovalo na cyklus 2014-2017. Taktiež sme pripravovali nový politický cyklus, ktorý pokrie roky 2018 2021, takže prípravné práci prebiehali. Kosi naďalej hral kľúčovú úlohu pri E, spúšťanie celého toho politického cyklu. Každých 6 mesiacov sme monitorovali implementáciu politického cykla 2014-2017. A taktiež máme správu zo stretnutia národných koordinátorov a na základe príslušnej správy KOS je predložilo odporúčania, tak aby sme zlepšili našu prácu v tejto oblasti. Čo sa týka politického cyklu v EÚ, tak ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, to sú spoločné e, akčné dni. Tam sa predstavíme študiterajšiu prácu, čo sa týka systematizácie príslušných krokov a opatrení zo strany členských štátov, tak aby to bolo koordinované s Europolom a úspešným príkladom v tomto ohľade je to, čo v júni 2017 e, prebehlo. To bol e, celosvetový e, deň letísk. Tam sme skúmali nákup e, leteniek s ukradnutými kartami alebo za požitia odsudzených údajov. A toto viedlo k tomu, že 153 podozrivých osôb boli, bolo zatknutých alebo im bolo odopret, bol odopretý vstup nad palubu. A taktiež e, bolo nahlásených 300 podozrivých transakcií a bolo identifikovaných veľa podozrivých prepojení. Taktiež Kozy podnik ponúka podporu týmto spoločným akčným dňom a taktiež Europol nás plne informuje ohľadom implementácie všetkých e, týchto spoločných dní. V roku 2016 si taktiež sa dohodol na definícii spoločných akčných dní a toto prispelo k zlepšeniu fungovania e, týchto dní v roku 2017. Kozy taktiež hľa dôležitú úlohu pri poskytovaní strategickej podpory, čo týka financovania, a napríklad e, distribúcia, prioritizácie pridelených e, prípadov na základe e, príslušných priorít. Poznáte správu, ktorá hovorí o tom, že v roku 2007 bolo vykonané vyhodnotenie nezávislým expertom a že informácie z tejto správy boli použité na to, aby sa tým spolu formoval nový politický cyklus a programov v dobie 2018 až 2021. Proces identifikácie európskych priorit v oblasti e, zločinu pro 2018-2021, tento proces už začal prípravami v rámci výboru kozy v roku 2017, keď e, výbor zobral na vedomie hodnotenie situácie e, v oblasti e, zločinu na základe správy SOKTA, kde Taktiež musíme brať do vie ďalšie strategické dokumenty a politiky a kozy odsúhlasil nasledujúcich 10 priorít v oblasti zločinu. Kybernetická kriminalita, obchodovanie s drogami, ilegálna imigrácia, organizované obcho- e, zločinnosť, čo týka nehnuteľností, e, ďalej e, medzikomunitný podvod, pašovanie strelných zbraní, environmentálne zločiny, falšovanie dokumentov, a taktiež tieto priority podľa, na základe rozhodnutia rady sú, sú, budú súčasťou prioritného politického cyklu pre 2018-2021. A v priebehu tohto obdobia KOSI taktiež schválilo referenčné e, pojmy pre e, nový politický cyklus, vrátanie kľúčových charakteristík a rôznych prvkov, základných prvkov európskeho politického cyklu, predovšetkým čo sa týka dopadu spoločných akčných plánov, operatívnych akčných plánov a tak ďalej. A pokiaľ vás to zaujíma, tak tiež vám môžem poskytnúť informácie ohľadom ďalších oblastí našich aktivít. Chcem len povedať, že čas našej práce v rámci výboru KOSI v posledných pár mesiacoch bola venovaná prepojeniu vnútorného a vonkajšieho rozme- rozmeru, taktiež nám išlo zlepšenie bezpečnosti v rámci EÚ. Môžeme ešte pokračovať, alebo radšej to chcete písomne? Áno, už tu ľudia odišli na Vakunos, takže áno, ja mám tu veľmi komplexnú prezentáciu na 15 minút, ale môžeme pokračovať otázkami odpovediami. Áno, je to veľmi zaujímavé, ale ako vidíte, tak už Veľká noc je tu trochu skoro tento rok. Takže bohužiaľ, pán López Aguilar sa hlási o slovo. Bude to len sekunda. Prosím, zastupkynia Rady za bolárske predsedníctvo. Stále hovoríme o tom, že dopad migrácie na bezpečnostnú stratégiu, stratégiu oblasti vnútornej bezpečnosti, pokiaľ to znamená, že to vedie ku kriminalizácii tých, ktorí sú migrantami, zúfalými migrantami, ale majú, sú v humanitárnej núdzi, sú možno prenasledovaní. Vrátane toho, že tí, čo poskytujú humanitárnu pomoc, my chcú poskytnúť a chcú zachrániť ich životy na mori, pretože často toto je ten, tá situácia v mnohých krajinách. Sme to videli. Mnohí Španieli boli stíhaní napríklad aj v Grécku, v Taliansku, z dôvodu toho, že poskytli humanitárnu pomoc. Takže sa tu mieša bezpečnostná stratégia s otázkami súvisiacimi s migráciou. Vrátane s humanitárnymi záležitosťami. Takže prosím, vyjadrite sa k tomuto. Ďakujem. Pokiaľ by pán López Aguilar to nebol povedal, tak ja som mal v pláne sa na to opýtať. Ohľadom toho, že ilegálna imigrácia a pašovanie ľudskej bytosti sú prioritami v oblasti boja proti kriminalite pre politický cyklus 2018 až 2021, takže mal som podobnú otázku pripravenú. Už sa to teda opýtal pán López Aguilar. Prosím, vyjadrite sa k tomu, lebo sa tu prekrývajú rôzne právomoci a my ako výbor LIBE máme teda pochopiteľné obavy v tejto súvislosti, tak to povedal pán López Aguilar. Pani Tienge? Grazie, eh, Claude. Ďakujem, Claude. Moja otázka bude veľmi stručná. Nepochopila som totiž správne, či ochrana údajov je téma, ktorá je súčasťou celej tejto úlohy. Chcela by som poprosiť o informáciu v súvislosti s tým, čo sa deje ohľadom Cambridge Analytica. To je niečo, čo sa deje, týka nás všetkých. Ide o našu demokra- e, demokraciu, o porušenie e, súkromia nás všetkých a e, teda chcela by som vedieť, čo plánujete v tejto oblasti. Ďakujem. Mrs. can you um, briefly take these questions on? Thank you. E, takže, pani Sitarska, mohli by ste sa uh, povenovať týmto otázkam. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Stručne uh, k otázke uh, tých uh, priorít, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu. Ospravedlňujem sa. Pani Spinelli ešte žiadala o slovo. Prepačte, ospravedlňujem sa vám. Ešte dáme slovo pani Spinelli. Chcem doplniť len pár málo vecí. Mám rovnakú otázku k nelegálnym imigrantom, ktorí sú ukladení na rovnakú úroveň ako teroristi, podvodníci a podobne. V súvislosti s týmto mám naozaj hlboké obavy, pretože utečenec, ktorý žiada o azyl a uteká z vojnovej oblasti, per e, eh, definicionem je nelegálny migrant. Takže s týmto mám e, problém, s touto definíciou minimálne. Druhá otázka Um, ehm, tu už položila pani Kienke, pokiaľ ide o ochranu údajov. Um, mala by som rada presné odpovede o tom, aké e, informácie, ako sa zbierajú údaje, pokiaľ ide o interoperabilitu a či sa ochrana e, údajov vo všetkých svojich aspektoch aj dodržiava. Ďakujem pekne. Mohli by ste e, teda pokryť aj tieto dva dodatočné e, body. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o e, rozsah operačného plánu ilegálna imigrácia, hlavne tu ide o siete, ktoré E, sú prevádzačmi e, utečencov. Treba sa venovať tomuto typu zločinu na úrovni EÚ. Boli sme svedkami mnohých e, e, zločinov v posledných rokoch. V tejto súvislosti sme presvedčení, že musíme e, konsolidovať naše úsilie v tejto oblasti. Tu hovoríme o kriminálnych sieťach, ktoré teda prevádzajú a porušujú práva migrantov. Tu je dôležité, ako sa budeme tejto otázke venovať. A v posledných rokoch GH agentúra eh, preukázala svoje odhodlanie eh, hľadať eh, tie správne odpovede na tieto výzvy. Ja tu nevidím žiaden priestor pre nejaké možné nedorozumenia v tejto oblasti, pretože prevádzačstvo je zločin, môže to byť veľmi nebezpečné, veľmi riskantné a ide to proti právam utečencov. Pokiaľ ide o prelínanie medzi THB a nelegálnou migráciou, v prvom rade multidisciplinárny prístup je pre nás veľmi dôležitý a potom pokiaľ ide o operačnú úroveň Europol a drivery oboch eh, týchto operačných eh, eh, programov si vymieňajú informácie a koordinovane postupujú hlavne e, pomocou spoločných e, akčných e, dní, vždy, keď sú tu dôkazy, ktoré vedú k tomu, že môžeme vychádzať, že ide o prípad, že sa tu obchoduje s ľudskými bytostiami a zároveň ide o nelegálnu migráciu. Predtým, než spomeniete Cambridge Analytica, eh, je tu eh, to nedorozumenie, pretože samozrejme my chápeme túto prioritu, pokiaľ ide o obchodovanie s ľudskými bytostiami. Ale eh, pani Spinelli a pán López Aguilar aj ja sme mali na mysli práve vlastne to prelínanie tých e, formulácií e, týkajúci sa teda e, obchodovania, obchodovanie s ľudskými bytostiami to nie je problém, to je naozaj zločin, ale neregulárna imigrácia nie je zločin. O to nám išlo. Prosím, vezmite to ako silné posolstvo zo strany Európskeho parlamentu. Treba sa pozrieť na terminológiu, lebo sa to tu spomína ako priorita pre obdobie 2018 až 2021. A mohli by ste prejsť prosím k tomu bodu Cambridge Analytica. Ďakujem pekne. Len na objasnenie z môjho pohľadu celý tento názov je bojovať uľahčovanie ne, ne, nelegálnej imigrácie a tu je z toho zjavné, že sa sústreďujeme na e, siete prevádzačov, bašerákov, ľudí, ktorí zneužívajú e, situáciu, poberajú peniaze za to, aby umožňovali veľmi nebezpečné e, cestovanie rôznymi trasami a tu je dôležitý naozaj koordinovaný prístup pre boj proti tomuto fenoménu. A pokiaľ ide o ochranu údajov, nie je to špecifickou e, súčasťou e, tejto práce. Ide skôr o horizontálnejšiu otázku, ktorú aplikujeme v každej fáze našej práce. Pokiaľ ide o zbieranie informácií, všetky pravidla na úrovni EÚ, eh, napríklad zmenica eh, polícii. Toto všetko má veľmi silné postavenie v našich eh, diskusiách. Viacero záverov rady explicitne zdôrazňuje význam ochrany údajov, takže ja vás môžem ubezpečiť, že všetká legislatíva v EÚ sa nielen rešpektuje, ale naozaj ju aj e, vysoko sledujeme, aj monitorujeme e, v kozi. A pokiaľ ide o Cambridge Analytical, týmto e, prípad sa kozy ako dôsledkom nezaoberá. Kozy sa väčšinou zaoberá otázkami z operačnej perspektívy Ide tu o strategickú koordináciu z operačného pohľadu, takže z operácie samotné. A nie prípady, ktoré môžu mať dopad e, v tejto súvislosti, ale ak vás to e, zaujíma, ide tu o určitý rámec e, politik, ktorý národné kompetentné orgány, ktoré pôsobia v tejto oblasti, Eh, sú za to zodpovedné v rámci kouzy. My eh, sa zaoberáme len operačným charakterom eh, aktivít, ktoré vykonávame. Ďakujem pekne. Som si istý, že o Cambridge Analytica budeme diskutovať a budeme diskutovať o prvku týkajúce sa teda vymáhania v tejto súvislosti. Ďakujem pani e, Sitárska, ďakujem týmu e, za bulharské predsedníctvo. Kolegovia, musíme sa dostať k ďalšiemu e, bodu na našom programe, teda zaprvne sa návrhom správy o ceste do, na Slovensko. Výbor kon spoločne s výborom KONT, takže VIAN 6Q2 sa budeme zaoberať e, touto otázkou. Viem, že mnohých kolegov to zaujíma. Takže 17.45 e, 6Q2 v tejto sále o tomto čase pokračuje program nášho výboru. Prosím, presunte sa tam.